je náš veľkou cťou, že e, budú tu medzi nami počas hlasovania. Vítame vás. Prvou správou, o ktorej budeme hlasovať, to je e, správa e, Ferrara týkajúca sa imunity pani Le Pen. Pán Korvin Mike práve navrhol, aby sa toto hlasovanie odložilo.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 musel by byť predložený v mene politickej skupiny a e, tomu tak nie je, pretože pán Korvin Mike Patrik nezaradeným, takže musím povedať, že podľa e, pravidla 180 odsek 1 e, hlasovanie o takomto typu požiadaviek o teda výnimke z imunity podrobíme hlasovaniu s vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti. zdržali sa. Myslím, že výsledok je jasný, široká väčšina toto podporuje. Dobre, ďakujem. Teraz môžeme prejsť k správe Manesku. Prosím, utište sa. Prosím, dôverujte predsedovia vašim vlastným očiam. Bola tu e, prevažujúca väčšina. Takže Eurostredomorská dohoda medzi EÚ a Libanonom, pristúpenie Chorvátska. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to prijaté. E, prejdime ďalej k správe Weidenholzer. E, opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdime ďalej k správe Krasnodebsky. Pozmeňujúci e, návrh 51, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Znamená to, e, že e, prvé čítanie v Európskom parlamente je ukončené v tejto téme ďalším e, témom povinnosti v oblasti vízovej reciprocity. Hlasujeme s vyhnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Správa Cabezon Ruiz. Pozmeňovací návrh číslo 11, vyhnutím rúk, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pôvodný text, odsek 8, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 22, pôvodný text, a zdvihnutím ruky, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Pozmojací návrh 2. Áno, to si môžeme preveriť elektronicky. Odsek 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, ospravedlňujem sa. Odsek 50, pozmeňovací návrh 2, 76 plus e, poslancov. E, kto je za, prosím, zvinte ruky. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Preverme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmývací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Myslím, že to bolo dosť jasné, ale chcete, môžeme sa vrátiť eh, a preveriť si elektronicky eh, hlasovanie k 52. pozmeňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 59, eh, dve časti, menovite prvá časť eh, za proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za proti, zdržali sa. Myslím, že e, toto sa budeme musieť skontrolovať. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Prepačte, zamietnuté, bolo to jasne zamietnuté. Predseda sa ospravedlňuje, e, je to prijaté. 95 pôvodný text e, s vyhnutím rúk, kto je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 98. pôvodný text. Nie, ospravedlňujem sa, to bolo veľmi jasné. 98. E, pôvodný text za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, menovite otváram hlasovanie. λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνω. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o celom texte po pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdeme ďalej k správe Kosta. Pozmievací návrh 8. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 1, pôvodný text, e, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedemnáct za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osemnáct za, proti, Prosím, nekričte. Je, bola tam jasná väčšina, prosím, nerúšte. 19 e, za proti, zdržali sa zamietnuté. 45 e, dve e, časti za proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 20, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21. menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, menovite. Zamietnuté 2D, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté úvodné ustanovenie C, za, proti, zdržali sa, zamietnuté Pozmite návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text, úvodné ustanovenie M za, proti, zdržali sa, prijaté. Šestka, úvodné ustanovenie O za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz hlasujeme o uznesení v jeho celku. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pán Preda má faktickú poznámku. Vážený pán predseda, mohli by sme mať hlasovanie a blok zo všetky pozmeňujúce návrhy zo strany pani Le Pen? Parakalo, έχετε ζητήσει το λόγο Áno, žiadate o slovo. Faktická poznámka tiež? Ďakujem pekne, pán predseda. Oceňujeme vaše predsedanie, ale tri, porušili ste princíp rovnosti, pokiaľ ide o bod 1. Nepozeráte sa na to, ako kto hlasuje, ignorujete, keď niekto hovorí, že point of order, to vás nezaujíma. Požiadal by som vás, aby ste zmenili vaše predsedanie, aby ste boli demokratickí a féroví. Ďakujem veľmi pekne, pán Obermajer, za úctu, v ktorej ma držíte a úctu voči kolegom. Ubezpečujem vás, že všetky hlasovania, ktoré sa odohrali s dvihnutím ruky, mali úplne jasné výsledky a pozmeňovacie návrhy vašej politickej skupiny jednoducho vás prehlasovali v nich. Bolo to veľmi jasné. Dokonca aj tam, kde bolo menovité hlasovanie, drvivá väčšina bola proti týmto vašim pozmeňovacím návrhom. Ďalšia faktická poznámka. Pani Kostov, ďakujem pekne, pán predseda. Dnes, dnes je veľmi dôležitý deň, pretože Európsky parlament preukázal, že chce podporovať kultúru, ktorá je zdrojom inovácie a pracovných miest pre mladých ľudí, ale bohužiaľ moje hlasovacie zariadenie nefungovalo a neukázalo, že som hlasovala za. Ja som stlačila gombiček, ale nič sa neukázalo. Musí tam byť nejaký technický problém. Prosím, keby ste mohli zaznamenať môj hlas za, pán predseda. Áno, ďakujeme za toto objasnenie. Teraz prechádzame na správu Jiménez Barbat. Môj tím mi hovorí, že je možné hlasovať blokovo len vtedy, keď je obsah podobný. Ja musím rešpektovať rokovací poriadok a preto v tomto prípade nemôžem akceptovať návrh pána Predu. Takže ideme hlasovať podľa pravidiel, tak ako sú napísané. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnutý. 13, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 14. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 15. Za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 15. Zamietnutá. 16. Za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 17. Za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Úvodné ustanovenie 1 D, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Dvojka za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnutá. Trojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Štvorka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Teraz peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Kto, 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Šestka zamietnutá. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sedmička zamietnutá. Osmička za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Osmička je zamietnutá. Deviatka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Deviatka zamietnutá. Desiatka za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Desiatka zamietnutá. Teraz jedenáctka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 11 je zamietnutá. Hlasujeme o uznesení ako celku. Takto po zmenenom znení. Prosím menovite. Nech sa páči, hlasujte. Λήξη ψηφοφορίας. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Prechádzame na správu poslednú pani McClarkin. Pozmeňovací návrh 1. Hlasujeme prosím menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. A budeme hlasovať o tomto uznesení ako celku. Menovite, nech sa páči, hlasujte, prosím. Λήξη ψηφοφορίας. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som poďakoval všetkým. Teraz prechádzame na vysvetlenie hlasovaní. In, the first part we, we made wrong judgments in one or two